Je spoločný návrh uznesenia odsek 11, je pôvodný e, text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zdá sa, že to bolo prijaté, ale skontrolujme si to. Takže kontrolujeme druhú časť odseku 11, e, pôvodný text, otváram hlasovanie. Vlastne hlasovali všetci? Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Ďakujem. Teraz prejdeme k odseku 12. Kto je za, proti? Zdržali sa? Prijaté. Odsek 13 za, proti? Zdržali sa? Tiež prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 15, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. A teraz uznesenie ako celok, to je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. A druhé hlasovanie je o situácii v Thajsku. Spoločný návrh uznesenia siedmých e, skupín. Jeden pozmeňovací návrh tu máme k úvodnom ustanoveniu N. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Teraz e, uznesenie ako také. E, menovitým hlasovaním hlasujeme. Utváram hlasovanie Hlasovali všetci. Hlasovanie končím. Je to prijaté. A teraz prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu o deťoch v Nigerii. Hromadné vysvedľovanie detí v Nigerii v dôsledku útokov skupiny Boko Haram. Ide o spoločný návrh uznesenia siedmých politických skupín. Hlasujeme najprv o odseku 11 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. Úvodné ustanovenie N, opäť dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť za, proti, zdržali sa, aj to je prijaté. Prejdeme k uzneseniu ako takému. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to jasne prijaté. Teraz prejdeme k prípadu Aliho Muhammada An Nimra, spoločný návrh uznesenia 8 skupín. Eh, hlasujeme teraz v dvoch eh, častiach. Prvému odseku. Eh, prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Druhá časť tiež menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Bolo to tiež prijaté. Ďalšie hlasovanie je odseku 7 pôvodného textu. Kto je za, proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 8 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti? Zdržali sa tiež prijaté. Druhá časť za, proti? Zdržali sa prijaté. Pred citáciou 11 je tam pozmeňujúci návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? To nie je jasné. Skontrolujeme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Kolega, prosím, teda zdvíhajte e, svoje ruky. Jasne, takže teraz prejdeme k hlasovaniu o uznesení ako takom. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalším hlasovaním je správa podpredsedu Tajanyho o platobných službách na vnútornom trhu. E, výbor e, pre e, hospodárske a monetárne záležitosti. Máme tam blokové hlasovanie pozmeňujúci návrh číslo 1 výboru, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Teraz hlasujeme o návrhu komisie, kto je za, proti, zdržali sa, tiež prijaté. Teraz prejdeme k legislatívnemu uzneseniu. Menovitým hlasovaním hlasujeme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Prejdeme k ďalšiemu hlasovaniu. o právnych predpisoch v oblasti hypotekárnych úverov a rizikového financo- fin- finančných nástrojov v EÚ. Odsek 8, dve časti. Prvá časť menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Druhá časť, opäť menovité hlasovanie. A končím hlasovanie. Tiež to bolo zamietnuté. Teraz pozmeňujúci návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh číslo 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? tiež zamietnuté. Teraz hlasujeme o pôvodnom texte, odsek 3 v dvoch častiach, to je za. Prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť odpadáva. Takže kontrolujeme dru- prv- hlasovanie v prvej časti, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Teraz eh, hlasujeme tiež o druhej časti, takže kto je za druhú časť? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté pozmeňovací návrh číslo 9, menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Teraz e, odsek 4, pôvodný text, to je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Pozmaňovací e, e, návrh 12, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz odsek e, 7, e, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Odsek 9, e, menovité hlasovanie. Otváram e, hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Odsek 12, to je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 13 v dvoch častiach. Prvá časť kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to tiež prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie k druhej časti. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté tesne. Teraz eh, pozmeňovací návrh 13, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Odsek 19, pôvodný text v, dvoch, v troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to zamietnuté. E, tretia časť, tiež menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. zamietnuté. E, odsek 20, e, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, úvodné ustanovenie A, e, menovité hlasovanie, kto je za, Končím hlasovanie. A návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme k úvodnému ustanoveniu B, pozmeňovací návrh 5, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A bolo to zamietnuté. Teraz musíme hlasovať o úvodnom uznesení eh, B, pôvodný text, prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté druhá časť, eh, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Následuje pozmeňovací návrh číslo 6. Eh, v dvoch častiach prvá časť menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Druhá časť menovitým hlasovaním. Nie, tá teda odpadáva. Takže úvodné ustanovenie F, pozmeňujúci návrh číslo 1, menovité hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz eh, hlasujeme o pôvodnom texte úvodného ustanovenia, kto je za proti, zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie G, pozmeňovací návrh 2, menovým hlasovaním, menovým hlasovaním, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to zamietnuté, takže hlasujeme o úvodnom ustanovení G, o jeho pôvodnom texte, kto je za, proti, zdržali sa, je to prijaté. Po úvodnom ustanovení H pozmaňovací návrh 3 menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Po úvodnom ustanovení I pozmaňovací návrh 7 menovité hlasovanie otváram hlasovanie. Hlasovanie ukončené. Bolo to zamietnuté. Úvodné stanovenie M, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. E, úvodný, e, úvodné stanovenie N, e, pôvodný text, menovité hlasovanie. Hlasovanie ukončené. A tiež to bolo zamietnuté. Teraz e, hlasujeme o uznesení ako e, celku. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A bolo to prijaté. Ďalšie hlasovanie. Ďakujeme. Sa týka trestu smrti spoločné uznesenie šestich politických skupín. Takže odsek 1, pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kolegovia, prosím, zdvíhajte poriadne ruky. Alebo prepačte, toto vlastne bolo menovité. Takže ďalej. Ocek 4, pôvodný text. Je moja chyba, viem. Takže ocek 4, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. To bolo jasné, schválené. Druhá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ocek 7, Menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 8 je ďalší menovité hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Odsek 9, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie, môžete. otváram hlasovanie. Bol to schválené jasnou väčšinou. Odsek 11 v dvoch častiach. Prvá časť, to je za. Kto je proti? To sa zdržal. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Tiež schválené. Odsek 12 za, proti, zdržali sa, schválené. Odsek 13, pôvodný text, menovité hlasovanie, zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Aj to tiež schválené. Odsek 14 v dvoch častiach. Prvá časť za. To je proti. To sa zdržal. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež schválené. Úvodné stanovenie N v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť to je za, to je proti, to sa zdržal, tiež schválené. Uznesenie ako také, menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďakujem. Ďalšie. Ďalšie uznesenie. Ponaučenie plynúce z katastrofy spôsobenej únikom červeného kalu 5 rokov po havárii v Maďarsku. Je to návrh uznesenia. Hlasujeme najprv odsek 2, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, Tiež schválené. Odsek 5, pôvodný text za, proti, zdržali sa. Schválené. Pozmeňovač 2 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Pozmeňovač návrh 5 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. Teraz odsek 17, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Overíme. Druhá časť, môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Odsek 19 to je za. To je proti. To sa zdržal. Tiež schválené. Pozmeňujúci návrh 3, menovité hlasovanie. Zahajem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej, pozmeňte návrh 4, menovité hlasovanie, takže môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Takže odsek 21, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté a druhá časť menovite. Môžete elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Odsek 23 pôvodného textu menovité hlasovanie môžete. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej citácia číslo 2 za, proti, držali sa schválené. Citácia číslo 6 za, proti, zdržali sa, schválené. Po úvodnom ustanovení E, pozmeň sa návrh 1, kto je za, proti, zdržali sa. To by som chcela overiť. Takže môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie môžete. Zatváram hlasovanie. A bolo to schválené. Ďalšie hlasovanie. Tu máme obnovenie akčného plánu Európskej únie o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v rámci rozvojovej spolupráce. Takže Odsek 2, pôvodný text, máme tam ústny pozmenujúci návrh pani Lindy McEwen. Môžete hovoriť, pani McEwen. Už to funguje, ďakujem. Je to len ústny pozmenujúci návrh, pani predsednička, pretože komisia teraz už zverejnila to, čo mu hovoria ako ich pracovný dokument ohľadom e, rodovej rovnosti. Takže je to aktualizácia. Chce niekto proti tomu sa vyjadriť, namietať? Áno, ale nie je vás 40, takže ideme hlasovať o pôvodnom texte. Budeme hlasovať o odseku s tým pustým pozmeňujúcim návrhom za. Proti. Zdržali sa schválené. Teraz odsek 10. Pôvodný text, dve časti. Prvá časť za, proti. Zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti. Zdržali sa tiež schválené. Pozmenia sa vrch 1. Menovité hlasovanie. Zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňujúci návrh 2 v dvoch častiach, menovité hlasovanie. Môžete, prvá časť. Uzatváram hlasovanie. A je to zamietnuté. Druhá časť tým pádom odpadá a budeme hlasovať teda o pôvodnom texte odseku 19 v dvoch častiach. Prvá časť za. To je proti. Kto sa zdržal? Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ustanovené ustanovenie E, pôvodný test v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Druhá časť, kto je za. Kto je proti. Kto sa zdržal. Tiež schválené. Teraz hlasujeme o uznesení celkovo. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A bolo to schválené. Teraz sa dostávame k poslednému dnešnému hlasovaniu. Je to správa pani Záborskej. Rovnosť príležitosti a rovnaké zaobchádzanie s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania. Takže najprv odsek 1, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Zamieta sa, ale rada by som to overila ešte. Takže druhá časť, môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. Nuž, no je to zamietnuté o jeden hlas. No už toto sa stáva v parlamente. Ocek 8, pôvodný text, v častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, tiež prijaté, tretia časť, menovité hlasovanie, môžete začať. Uzatváram hlasovanie. A je to tiež schválené. Ďalej, odsek 9, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 10, pôvodný text za, proti, zdržali sa schválené. Odsek 11, v štyroch častiach, pôvodný text, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté, tretia časť za, proti, zdržali sa schválené, štvrtá časť. Alebo overím tre, ešte tretiu časť. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to prijaté. Štvrtá časť za Proti? Zdržali sa? Tiež to overíme. Štvrtá časť elektronicky môžete. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej, odsek 12, menovité hlasovanie, môžete. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ocek 13, pôvodný text. V troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, môžete elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Druhá časť, menovité, elektronicky môžete. Zatváram hlasovanie. A príjme sa. Tretia časť, tiež menovité hlasovanie, môžete. Zatváram hlasovanie. A tiež sa to prijalo. Ďalej odsek 14, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme, pretože to nebolo jasné. Takže druhá časť. Môžete hlasovať elektronicky. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Ďalej, odsek 15, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, Zdržali sa. Schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Tiež schválené. Odsek 16, pôvodný text v piatich častiach. Prvá časť, elektronicky menovité hlasovanie. Zatváram hlasovanie. A je to schválené. Druhá časť, tiež menovité hlasovanie, môžete začať. Uzatváram hlasovanie. A tiež je to schválené. Tretia časť, menovité hlasovanie, môžete začať. Uzatváram hlasovanie. A tiež je to schválené. Štvrtá časť, tiež menovité hlasovanie, môžete hlasovať. Zatváram hlasovanie. Tiež schválené. Piata časť, tiež menovité hlasovanie. Môžete. Uzatváram hlasovanie. A tiež je to schválené. Ďalej, odsek 17, pôvodný text v troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Môžete hlasovať. Uzatváram hlasovanie. A schválame. Druhá časť, menovité hlasovanie, zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. A je to schválené. Tretia časť, menovité hlasovanie, zahajujem hlasovanie. Uzatváram hlasovanie.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 25. Ocek 25, kolegovia. 25, pôvodný text, to je za. Prvá časť. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Ocek 26, pôvodný text, kto je za. Kto je proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 27, pozmeňujúci návrh 3, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže hlasujeme o 27. pôvodného textu, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. 28. Pôvodný text v troch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, kto je za, to je proti, zdržali sa, takisto prijaté. A tretia časť, menovité hlasovanie. Overiť si chceme druhú časť, tak otváram hlasovanie k druhej časti odseku 28. Končím hlasovanie zamietnuté. Ale veľmi tesne. Takže dobre, že sme si to overili. Tretia časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalší je odsek 29, pozmeňujúci návrh 4, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. 30. Pôvodný text v dvoch častiach. Kto je za? Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. prijatá. druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijaté. Odsek 31 v dvoch častiach. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa Zamietnuté. Overme si to. Nebolo to jasné. 31. druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 34. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za. Zreli sa Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovania Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 36, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. a je to zamietnuté. 36, druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie 37, pôvodný text v troch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, 37, druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 41, pôvodný text, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 42, prvá časť, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odsek 43, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. 44 pôvodný test, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Odsek 45, pôvodný text v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Odsek 45, druhá časť, menovité hlasovanie, druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Odsek 46, pôvodný text, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 50, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. prijaté. 52, pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Musíme si to overiť, overme si to, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Takže budeme hlasovať o pôvodnom texte, odsek 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 53, overme si. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Odsek 53, pôvodný text, v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. 55, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. 56, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté Prijaté. Druhá časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Citácia 13. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Úvodné ustanovenie C menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. D. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. G. G. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. H v troch častiach. Prvá časť za, proti, zreli sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zreli sa, prijaté. Tretia časť, kto je za, pr- chcete si overiť druhú časť, tak si ju overme. Otváram hlasovanie pre druhú časť úvodného ustanovenia H. Končím hlasovanie. A je to prijaté celkom jasne. Tretia časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Bolo to jasné, ako predchádzajúce. Kolegovia, bolo to úplne jasné. Pokračujeme s úvodným ustanovením L. Dobre, vyhrala hlasnosť Takže tretia časť, otváram hlasovanie pre tretiu časť úvodného ustanovenia H. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Prepačte, kolegovia. Mali ste pravdu, že ste požiadali, dostali ste to, takže vyhrali ste. Ďalšie úvodné ustanovenie L. L, pôvodný text v troch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Tretia časť za, proti, zdržali sa prijaté. Q, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. T, Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Ďalšie dvojité V. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie a je to prijaté. Ďakujem pekne kolegovia za hlasovanie. Teraz prejdeme k vysvetľovaniu hlasovaní. we do a short break. until we start with explanation of the votes. Thank you, colleagues. Dáme si krátku pauzu a potom začneme vysvetľovanie hlasovania.